Bruselu. Zase to bude ponižujúce, ona bude zase prosiť o nejaké predlženie článku 50. Ja mám riešenie na toto všetko. Pán Varne, to, čo ste dnes hovorili, že ak táto zmluva, ak táto dohoda bude schválená, tak ďalšia fáza negociácií by mohla trvať do 4 rokov. Naozaj stačilo. My nechceme ďalšie 4 roky e, tráviť takéto agony a vy predsa tiež nie. Máte svoj plán, chcete mať Spojené štáty americké, chcete mať armádu, chcete, aby všetci sa e, pridali do eurozóny, chcete zrušiť národné štáty. My vám v tom proste prekážame. A podobne ako hovorí pán Ferhofštát, sú tu aj európske lobby. Vy nechcete, aby som sa ja sem znovu vracal, alebo neviem, koľko euroskeptikov sem prišlo. To všetko má jednoduché riešenie. Britská žiadosť o predlženie má byť vetovaná na Európskom samite. Proste vystúpime 29.3. Väčšina príprav bola e, vykonaná. Áno, samozrejme, budú tam isté dočasné nepríjemnosti, to je jasné, ale proste vystúpime z Európskej únie a konečne môžeme sa venovať zvyšku našich e, životov. To je jediné dobré riešenie. Ďakujem pekne ďalej za skupinu e NF, pán Batten pani May je nekompetentná, ale má istý plán. Od začiatku plán bol následovný. E, odsúňať e, Brexit, zabraňovať Brexitu a zrušiť e, Brexit. Celý tento proces E, vystupovania vychádza z nedobrých alebo falošných argumentov a ten hlavný bol, že nie je možné vystúpiť bez tzv. good deal, nejaké dobrej dohody. E, tá dohoda je vôbec nedobrá, práve napak je veľmi zlá a britský parlament odmietol nie, teda nie preto, že bola e, úplne zlá, ale dosť zlá a zajtra britský parlament odmietne tzv. no deal a vo štvrtok pravdepodobne bude hlasovať za Eh, predloženie článku 50. Ale za akým účelom? Pán Juncker už eh, predsa povedal britskej vláde ako nejakým zlým, neposlušným školákom, že žiadna tretia príležitosť renegociovať veci nebude. V Británii máme vládu, máme parlament, ktorý nechce vystúpiť z Európskej únie a chce zradiť tú demokratickú voľbu, to demokratické rozhodnutie, ktoré vyplynulo z referenda o Brexite. Pán Timmermans povedal, že už je zúfalý z toho, že Británia odmietla e, tú dohodu, tú ponúkanú dohodu. Pán Timmermans povedal, že iba britský parlament môže v tejto veci povedať, ktorým smerom sa pôjde, ale to nie je pravda. Aj rada, aj komisia môžu to nasmerovanie nejakým spôsobom nastaviť keď eh, britský parlament eh, požiada o eh, predlženie článku 50, musíte to zamietnúť. Článok 50 hovorí, že pokiaľ žiadna dohoda nebude dosiahnutá do 29. marca 2019, automaticky tie zmluvy prestanú platiť pre Britániu. Čiže nespravte nič a Británia proste vystúpi 29. marca. Bude to na prospech aj vás, aj nás. Proste nás vykopnite. Všetci budú spokojní. E, ďakujem pekne. Teraz e, už naozaj poprosím, aby stručne vystupovali jednotliví rečníci. Pani Doc, určite to nie za minútu. Ďakujem pekne. Včera poslanci zo všetkých strán v Londýne hlasovali proti e, tej dohode a je mi ľúto, že nebol dosiahnutý dostatočný pokrok v tejto veci. Minister spravodlivosti, generálny prokurátor jasne hovorí, legálne alebo právne riziko je naďalej rovnaké ako predtým e, Británia by nemala žiadne medzinárodne legálne spôsoby, ako vystúpiť z backstopu. My sme jasne vždy hovorili, že chceme vystúpenie z EÚ, ktoré bude e, prebiehať poriadnym spôsobom. Chceme e, také nastavenie, ktoré bude na prospech aj nás, aj našich susedov a nakoniec aj e, Írskej republiky, našich susedov najbližších, ale samozrejme musí to e, rešpektovať ekonomickú integritu Severného Írska. A ešte by som zareagovala na pár vecí, ktoré tu zazneli. Častokrát sa hovorí o právach e, občanov a súhlasím, že nemalo by sa s nimi nejakým spôsobom obchodovať v tých rokovaniach. Britský parlament už povedal, že by sme mali obhajovať a ochraňovať práva občanov e, vo všetkých prípadoch. Tomuto by sme sa mali tu v parlamente venovať a nie iba o tom rozprávať. Ďakujem pekne ďalej, pán Levandovský, dve minúty. Pani prezident, ja ľubie... Vážený pán, vážená pani predsedajúca, ja som fanúškom britských seriálov, ale tento príliš dlhý seriál pod názvom Brexit e, ten tomu nefandím. Je to nechutné, som znepokojený, znechutený a čoraz viac prekvapený, keď vidím ten politický chaos. Hovorím to preto, lebo už v minulosti som povedal, že v tej komunistickej Európe sme vždy obdivovali kvalitnú demokraciu a e, bolo to pre nás e, vzor. Naším vzorom bola skutočne zrelá a fungujúca britská demokracia. A čím viac sme ich vtedy obdivovali, tak o to viac sme teraz sklamaní, pretože teraz nám zostávajú už iba dva týždne a tam si politici len hrajú svoje e, politické hry a snažia sa niečo získať. A väčšina, ktorá hovorí nie, veď to nie je žiadne umenie, väčšina politikov neustále čo si ruší, čo sa im nepáči a zároveň hlasuje proti dohode jedinej dohode, ktorú máme na stole, to znamená, že sa zvyšuje na obidvoch stranách kanála neistota u ľudí, podnikateľov a u viac ako milióna Poliakov, ktorí si na britských ostrovoch zariadili nový život. Ja neviem, aký zmysel má toto predlžovanie, pretože to, čo sme nedokázali za dva roky, neviem, či to dokážeme teraz. Myslím si, že sa musíme pripraviť na ten najhorší scenár. V programe nasledujúceho zasadnutia rady máme aj bod, ktorý sa týka predchádzania dezinformácií. A všetko spolu súvisí, pretože pred referendum sa na britských ostrovoch hovorilo o mnohých dezinformáciách, a niektorí, niektoré z nich boli šírené ruskými trolmi. Myslím si, že je potrebné zvýšiť kybernetickú bezpečnosť, ochranu pred trolmi, vojenskú ochranu a v všeobecnosti zvýšiť bezpečnosť našich občanov. Ďakujem. Ďakujem, pán Gualtieri, dve minúty. Ďakujem pekne. Po druhýkrát eh, britská vláda nedokázala získať väčšinu v dolnej snemovni eh, britského parlamentu. Bola to veľká chyba nesnažiť sa eh, spojiť všetky sily v parlamente v záujme krajiny. Namiesto toho sa britská vláda eh, snažila ustupovať tým najväčším brexitírom na strane konzervatívcov, ale neoplatilo sa im to výsledok bol negatívny. Pán Henkel, nemáte pravdu, ako pán Barne povedal, Európska únia vždy bola férovým, transparentným a konštruktívnym partnerom v tomto rokovaní, v týchto rokovaniach. Vždy sme sa snažili spraviť všetko preto, aby sme mohli e, sa dopracovať k normálnemu vystúpeniu Británie z EÚ v duchu e, poriadko bez chaosu, tak aby e, sme ochránili európskych občanov, všetkých európskych občanov aj britských a aby sme zároveň zachovali aj mierový proces v Severnom Írsku. A takisto sme samozrejme e, zohľadnili aj tie červené línie, ktoré britská vláda má. Zopakujem to. Toto je jediná možná dohoda o vystúpení Británie, ktorá je možná a jediná, ktorá by bola schválená tu v Európskom parlamente. Takže čo teraz? Poprvé, naďalej Dúfame, že dnes britskí poslanci zamietnú e, no deal, tzv. no deal. To by bola katastrofa pre Britániu. po druhé, potrebujeme konkrétny scenár, ako zabraniť tomuto no dealu. E, vždy sme hovorili, že čím by bola bližšia, čím boli bližšie vzťahy e, Británie a EÚ na základe napríklad celnej únie, bolo by to na prospech nielen našich hospodárstiev, ale by to riešilo aj mnohé obavy, ktoré súvisia s backstopom Čiže teda treba tie tú stranickú politiku dať e, bokom a pracovať na základe záujmov občanov a krajiny. A pokiaľ to nie je možné, tak je jasné, že jediná alternatíva je dať ľuďom možnosť vymeniť vládu alebo povedať nie Brexitu. Toto je e, rozpráva, ktorú potrebujeme a nie je rozpráva o tom, že aké dlhé bude to predlženie. Podľa nás takéto predlženie je nástroj a všetky možnosti sú na stole, pokiaľ E, je tam nejaká jasná politická, politická odôvodnenia perspektíva. My naďalej budeme pracovať otvorene a zodpovedne vrátane vo vzťahu k, európskym, teda k britským občanom, ktorí sú naďalej aj európskymi občanmi. Ďakujem pekne. Áno, viem kolegovia, že toto je náročná rozpráva a kolegovia chcú jasne vystúpiť, ale mám povinnosť e, nenaťahovať to, pretože máme potom veľa hlasovania, takže Pán Nikolson, vy máte minútu a pol. E, no, uvidíme, budem sa snažiť. E, ja som si dnes vypočul e, vystúpenia jednotlivých kolegov a nie som moc spokojný. Nič pozitívne tu nezaznelo. Všetko bolo iba negatívne. Ľudia sú takí zaseknutí vo svojich pozíciách a nie sú schopní navrhnúť nič nové, nič konštruktívne. Pán Timmermans hovorí, že E, sme v situácii, v akej sme a riešenia musia prísť z Londýna. Pán Timmermans, vy si tiež nemyslíte náhodou, že by ste aj vy a pán Juncker mali svoju úlohu tiež nejakým spôsobom vykonať? Aj vy by ste mali k, tej, k tomu riešeniu prispieť? E, pani e, e, to jasne povedala, vy nebudete anexovať, anektovať Severné Írsko ani teda žiadna strana e, nepožaduje v tomto, zmene, v tomto zmysle nejaké zmeny. E, proste dohoda z Veľkého piatku je e, jasná. Vy ste povedali, že zodpovednosť je na strane Británie, ale ja vám chcem povedať, že aj vy máte zodpovednosť a veľkú. A nestačí, aby ste vy iba veci konzultovali s ľuďmi zo Severného Írska, ktorí vám povedia to, čo chcete, čo, čo, čo chcete vypočuť. Existuje aj iný hlas v Severnom Írsku a treba počúvať aj týchto ľudí. A prepačte, ale naozaj bez urážok jednoducho e, vaša dohoda nie je dobrá, nie je kvalitná, nebude fungovať. My potrebujeme predloženie článku 50, aby sme našli nejaké iné riešenie a nestačí iba hovoriť, že treba nejaký dôvod na predlženie. Potrebujeme predlženie, aby sme sa dopracovali k dobrej dohode, lebo ja aj moji, moja strana, ľudia, ktorí zastupujeme, my chceme dobrú dohodu. A pán Barne, dnes britská vláda oznámila, že všetok tovar, ktorý ide zo Severného Irska, teda z, kraj, z republiky, z Irskej republiky do Severného Irska, že prejdú bez nejakých e, kontrol a bez nejakého obmedzovania. Dokážete to aj vypovedať? Môžete to aj vypovedať? E, bohužiaľ, pán kolega, nevystúpili ste z dodržaním časového limitu. Ďalej pani Harkin. Ďakujem. Premiérka e, Mejová je nerada, ako to včera e, dopadlo. Ja, podobne ako ostatní kolegovia, som tiež nerada, že už e, Británia ako keby stratila svoju orientáciu. Od 70. rokov sme mali isté rozdiely, aj história to vplyvnila, isté iné pohľady, často aj, často aj fake news. A treba pamätať na to, že to, čo je dôležité, je budúcnosť. Nesmieme zabudnúť 92 e, Dánsko, 2001, 2002 Írsko, 2005 Francúzsko a Holandsko. Keď európsky občania povedali nie, začali sa hľadať nejaké nové návrhy. Treba e, počúvať ľudí, konzultovať to s nimi prostredníctvom protokolov a tak ďalej. A takýmto spôsobom naši občania našli cestu vpred. A napriek tomu, čo hovorí pán Faraš, ja som presvedčená, že toto môže nastať aj v prípade Británie. A nesúhlasím s pánom Faražom, keď hovorí o nejakom hneve, o nejakej byrokratickej neústupčivosti. Ako vždy, on sa snaží zodpovednosť za rozdelenú krajinu presunúť na plecia iných ľudí. Súhlasím s pánom Barnerom. My sme boli trpezliví, e, konštruktívni, e, dávali sme našim partnerom rešpekt a takto to musí aj zostať. A ja sa chcem poďakovať e, jeho týmu za ich lojálnu a odhodlanú prácu a súhlasím aj s pánom Gualtierim. Predlžovanie to je iba nástroj, ako nájsť nejaké ďalšie riešenie a všetky možnosti by mali naďalej byť aj do budúcna zvažované. Ďakujem pekne. Jedna minúta pani Evans. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Videli sme ďalšiu veľkú poražku pre britskú vládu v ďalšom, v druhom hlasovaní v parlamente e, vo veci e, dohody, ktorá by bola hrozná pre Wales, že by sme neboli ani v jednotnom trhu, ani v colnej únii. Je vidno, že britský parlament sa nevie dopracovať k nejakému e, rozhodnutiu a treba sa teda opäť obratiť na ľudí. Koncentrácia bohatstva v Londýne spôsobila celý tento problém a koncentrácia moci vo Westminstri. Preto sme dnes v tejto pásci. Demokracia je správnym riešením. Musíme dať ľuďom možnosť e, konečne sa vyjadriť o svojej budúcnosti, teraz keď už vidíme, ako to v praxi vyzerá. Veci sa zmenili. Keď sa e, udalosti menia, veci menia, tak ľudia aj zmenia svoj názor. Majú na to právo. Wales, e, tam už to vidíte. E, dnes Remain podporuje 55% ľudí. E, v porovnaní s rokom 2016 to je 14% viac, čiže potrebujeme to predlženie v prípade článku 50 a potrebujeme ho preto, aby mohlo prebehnúť takéto druhé referendum. Ďakujem pekne. Ďalej pani Anderson. Ďakujem pekne. Ľudia v Írsku, e, na, Írskom, na ostrove Írsko, už naozaj nemajú trpezlivosť naše rozhodnutie zostať v EÚ bolo ignorované a chaos vo Westminstere nie iba včera, ale celý ten, počas celého e, procesu Brexitu e, naozaj ľudia sú z toho zúfali. E, spôsobili to všetko konzervatívci, ale prostredníctvom strany DUP na to do, doplácajú aj ľudia v Severnom Írsku. E, tá dohoda, ten backstop, to je naozaj e, je najmenej zlé riešenie, ktoré ešte my dokážeme ako tak akceptovať. A toto bolo úplne zamietnuté a opäť zo strany uh, E, nezodpovedného britského politického establishmentu. Európska únia sa rozhodla, že bude podporovať dohodu z Veľkého piatku a to kompletne. A to obsahuje aj demokratickú cestu mierovú cestu k írskej jednote <laughs> a napriek, e, napriek tomu, čo tu zaznelo, je to súčasť e, dohody o Veľkom e, piatku, alebo je v duchu tejto dohody. E, britská premiérka si myslí, že Brexit zvyšuje podporu e, írskej jednote. Európska rada povedala v roku 2017, že pokiaľ Írsko je zjednotené, bude zjednotené, tak celý ostrov bude automatickou súčasťou EÚ. A chcem pripomenúť toto aj rade a e, komisii. EÚ hovorí, že sa máme pripraviť na Brexit bez dohody. E, kto bude sedieť na takomto, v takomto vlaku, ktorý proste je sa zrútiť z útesu. Ľudia chcú vystúpiť z takéhoto vlaku, je to pochopiteľné a jediným spôsobom je írska jednota. Takže ja podporujem, aby ste podporili vy e, referendum o írskej jednote. Je to legitimná vec, je to demokratická vec, je to súčasťou dohody o Veľkom piatku. Čiže pokiaľ chcete túto dohodu celú akceptovať, tak by ste mali akceptovať aj takéto referendum. Ďakujem pekne ďalej, pán Pedičíny. Grazie, presidente. Io... Ďakujem, pani predsednička. Ja sa domnievam, že naozaj nadešla chvíľa, aby sme si povedali, aké sú tie hlboké dôvody Brexitu, pretože aj dnes sme v tejto snemovni to počuli. Počuli sme odkazy na vyhlásenia Macrona, Junckera, všetci tí, ktorí nejakým spôsobom sabotovali zodpovednosť za Brexit, to, čo zmiatlo e, ľudí a nakoniec aj ľudovú vôľu v Spojenom kráľovstve, lebo ľudia Spojeného kráľovstva vždy sa vyjadrajú veľmi vedome, e, pokiaľ išlo napríklad veci, ktoré sa týkali jednotnej meny, pokiaľ išlo o e, šengenskú zmluvu, pokiaľ išlo o fiskálny kompakt. Ľudia v Spojenom kráľovstve vždy boli veľmi, veľmi vedome, vystupovali proti politike úsporných opatrení a proti nejakému zosilňovaniu francúzsko-nemeckého spojenectva. Toto si treba pripomenať. Zodpovednosť EÚ, ktorá e, má svoje prsty aj v takej istej kolonizácii tohto priestoru nemeckom a francúzskom. Ak by sme pokračovali takýmto spôsobom cez úsporných opatrení, tak určite by Brexit bol len precedensom pred e, definitívnym rozpustením Európy. Ďakujem pekne, pani Atkinson, minúta. Ospravedlňujem sa britským ľuďom eh, za klamstvá, ktoré hovoria politici. Pán Tajani, Talian, hovorí nemeckým novinám, že Briti nechceli Brexit. V roku 2017, januárových voľbách, 80% našich ľudí, občanov Británie, hlasovalo za to, aby strany naplnili Brexit. To je klamstvo. Pani May povedala, neudíli lepšie ako žiadny teda ako zlý deal. A dnes opäť predstúpi pred parlament, ale tentokrát bude požadovať e, bez dohody, no deal. Ona bude hlasovať proti e, od, odchodu bez dohody. Dnes zruší konzervatívna premiérka Brexit. Takto klamú. Toto je demokracia len menom a toto je to, čo Tusk, Barnier a ostatní z vás a takisto aj Leo Varadkar E, pre takýchto dinosaurov a takýchto ľudí, ktorí takto postupujú, je vyhradené špeciálne miesto v pekle. A pani Miel vás bude nasledovať. 29. marca vás, na vás nalieham, aby sme sa stretli opäť na námestiach a zobrali tú kontrolu skutočne do rúk. Pán Wolf, minúta. Ďakujem pekne, e, e, pani predsedajúca. Pred dva dňami doktori môjmu strýkovi diagnostikovali smrteľné ochorenie a tento víkend umrie. E, celý e, život e, bol v štátnej službe a ochraňoval ľudí pred pedofilmi, pred násilím. Bol to skvelý veľský demokrat. Hlasoval za vystúpenie v júni 2014 a nedožije sa Brexitu. Umrie a neuvidí, nedožije sa to Brexitu z dôvodu politickej triedy, politických predstaviteľov, ktorí ním opovrhajú. Opovrhajú aj hlasujúcimi v Británii, ktorí sa domnievajú, že sú oveľa viac nadradení z pohľadu toho, ako kontrolujú naše životy a ktorí odmietajú načúvať voličom, ktorí chceli odísť. A on sa nedožije toho Brexitu z dôvodu zdradcov ako Dominic Grief a Tony Blair, ktorí sa spojili s zahraničnými lídrami, aby pozastavili demokratickú vôľu Britov vyjadrenú v referende. Môj strýko dúfam, že bude mať Boha na svojej strane a nech je mu zem ľahká. Tí z vás, e, ktorí e, ste mu upreli právo na Brexit, a takisto upierate 70 miliónov niečo ľuďom, e, ten Brexit, ten Boh nebude stať na vašej strane, keď sa dočkáte ich hnevu vo volebných miestnostiach. Pán Brok, dve minúty vážená pani predsedajúca, drahý udo bullmann pán Timmermans, kolegyne, kolegovia, myslím si, že v dolnej snemovni vzniká koalícia, ktorá nie je schopná zabezpečiť dostatočnú väčšinu. Sú to rimenery, ktorí nechcú e, takto postupovať, pretože dúfajú na referendum a idú tou tvrdou cestou, tvrdou hrou to sú niektorí tí farážovia tohto sveta potom, ktorí nechcú nič mať s Európskou úniou a potom sú tu tí, ktorí to vnímajú čisto zo stranického pohľadu. E, bolo tam viac ľudí, ktorí takto hlasovalo a tým pádom tu nie je väčšina pre konštruktívne riešenie v dolnej snemovni. A preto obe veľké strany e, musia konečne nadviazať dialog, musia nám dokázať, kde existuje väčšina, kde je tá konštruktívna väčšina, o ktorej sa vôbec oplatí rozprávať a ja si myslím, že predlženie lehoty nemôžeme urobiť v prípade, že tu nebude takéto objasnenie. Čiže no extension without verification, Bez objasnenia žiadne predlženie. Tu musia byť jasné pravidlá. Len jednoducho predlžiť a pozrieť sa potom, čo sa udeje, to sa mi nezdá byť na mieste. A myslím si, že v nadchádzajúcich 14 dňoch musí si to do nás nemovňa ujasniť, aby sme potom na základe tohoto dokázali postupovať. Takúto istotu potrebujeme po tom, čo sme tie 2-2,5 roky museli rokovať tak, ako sme rokovali, pretože nikdy neboli splnené tie predpoklady na vystúpenie. E, Mišel, srdečná vďaka za prácu, ktorú si odviedol, e, komisii za prácu, ktorú odviedla ten váš tým. Ja sa však domnievam, že sme sa mohli postaviť aj na hlavu, aj tak by nič nej snemovne neprešlo lebo je tam tá negatívna väčšina z tých uvedených dôvodov. Viac možné nebolo, viac sme nedokázali zabezpečiť, ak by sme nemali sa utiekať k porušeniu záujmov EÚ. A malo by byť aj jasné, že to, čo sa chystá prostredníctvom tých otvorených hraníc, nebude možné sa takto votrieť do vnútorného trhu zo strany Spojeného kráľovstva beto, aby splňali podmienky vnútorného trhu. Tieto vyjadrenia dnes alebo aj zajtra, tie sú populistické, zlovolné a nemôžu byť takto akceptované, že by sme nejakým spôsobom dovolili sa vplížiť cez otvorenú hranicu do vnútorného trhu. To nie je akceptovateľné. Minúta a pol, pani Breso. Ďakujem. Ďakujem, pani predsednička, drahí kolegovia, vážený pán Barnier, pán podpredseda komisie. E, niekoľko dní pred zasadnutím Európskej rady je tu veľa otázok, ale dve sú zásadné pre budúcnosť EÚ. Brexit včerajšia porážka Terezy May a e, vlastne možnosť aplikácie článku 50, ktorý sa v súčasnosti zdá ako nevyhnutný, by nemal viesť k nejakému trestu. E, tento proces trvá od roku 2016. Treba dať opäť slovo britským občanom. To je výzva našich kolegov, členov dolnej snemovne, aby E, sme skutočne opätovne dali slovo britským občanom, aby sa vyjadrili, akým smerom chcú ísť. Je jasné, že e, dolná snemovňa je blokovaná, že tam nepríjmu žiadne riešenie, takže je potrebné opätovne dať slovo občanov a spýtať sa ich, aký majú e, názor. My vieme, že mnohí majú strach, mnohí kolegovia, ktorí sú za Brexit, majú strach z toho, ale treba dať slovo Ďalšia veľmi dôležitá otázka a ešte dôležitejšia pre budúcnosť Európy je otázka klimatických zmien. My budeme prijímať veľmi dôležité opatrenia, ale myslím si, že musíme rovnako e, zmeniť aj naše pravidlá zmýšľania. Máme tu európsky semester, ktorý e, bude vychádzať e, z ekologických cieľov v oblasti udržateľného rozvoja EÚ. A už by to nemal byť e, opätovný semester úspornosti, ale mali by sme sa obrátiť na budúcnosť a globálne ciele. Pán Vandále, nech sa páči. Vážen, dobrý deň. E, e, Nová eh, New Financial Enterprise eh, britsky včera vyhlásil, že tu bude isté množstvo podnikov, najmä finančných inštitúcií, ktoré opustia alebo už aj opustili eh, Spojené kráľovstvo. A už sa to stalo. Pri, krajina príde o 5 tisíc pracovných miest, o, o miliardu libier. To je len to, E, čo sa hovorí, aj my nevieme, čo sa deje za kulisami, takže to je obrovský problém pre Veľkú Britániu pani predsednička. A na tejto strany Lamanského kanála máme tiež problémy. Budú problémy v rybolove, v doprave, ktoré Brexit prinesie. My vidíme, ako londýnsky parlament nemá väčšinu ani pre jednu z možných, jedno pre z možných riešení a preto je potrebné aplikovať nový prístup, zmeniť paradigmu. E, Spojené kráľovstvo musí zostať v EÚ. My potrebujeme takú dohodu, ktorá nám umožní ísť dopredu. Ďakujem. Pán Flanagan, minúta. Počujem slovo solidarita opakovane používané. Solidarita môže sa objavovať vo viacerých formách, politická, ale aj finančná Komisár Timmermans, vy ste hovorili o tom, že budú pokračovať prípravy na novú dohodu, že sa bude pokračovať e, na základe tej dobrej práce, ktorá už prebehla. Takže, aké sú tie plány a ako finančne pomôcť írskému hospodárstvu v prípade odchodu bez dohody, no deal? Chcem počuť odpoveď. Solidarita doposiaľ nestála Európsku úniu ani jeden cent a prečo, teda zatiaľ čo ľudia hovoria o solidarite, solidarite paralelne zažívame situáciu, kde Írsko požičalo 3,5 miliardy eur e, a spotrebovalo ich e, na žiadosť ECB v rámci finančnej potreby e, a ktorá je súčasť no deal, táto obscenosť musí skončiť. Pán Barnier, vy ste hovorili, že budete naďalej rešpektovať naše e, potreby. Naozaj to treba, lebo ľudia v Írsku nedokážu kontrolovať diplomatickú katastrofu, ktorú predstavuje konzervatívna strana. Pokiaľ ide o rešpektovanie, som rád, že Tusk a Juncker tu dnes nesedia, pretože oni e, neboli ústretoví a nedokázali svoje osobné potlačiť svoje osobné preferencie a vy si to musíte tiež pripomínať. Minúta, pán Mono. Pani predsednička, pán Timmermans, Európska rada 21. marca dá Európskej komisii mandát na e, vyrokovanie e, dohody o voľnej výmene z USA. A my vidíme, že americká administratíva od budúceho mesiaca zdaňuje e, export, automobilový export z Európskej únie a z Nemecka. O čo tu ide? E, nulové zdanenie e, priemyselných výrobkov a to umožní udržať Nemecku e, svoj prebytok v obchode, ale poškodí to Francúzsko. A ide tu o to, že potrebujeme dohodnúť spoločné štandardy v oblasti nových technológií. USA nám opätovne chcú vnúcovať ich podmienky. Ďalej, co, predslenie poľnohospodárskych výrobkov. USA chcú, aby komisia jednoducho ustúpila, pretože poľnohospodári a francúzski chovatelia E, e, samozrejme nemôžu očakávať veľa od svojho priemyslu, od Mercedesu a tak ďalej. Ale samozrejme tieto dohody dopadnú negatívne na európskych občanov, ktorí ich objavia príliš neskoro. Pán Velimsky. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Stené dámy a páni, ten, kto včera mal možnosť sledovať diskusiu v, Európskej, eh, pardon, v britskej dolnej snemovni a eh, sledovať tú hrozivú rozdrobenosť a fragmentovanosť britskej politiky, tak ten mohol ostať len v šoku. A v šoku preto, že je to jasná situácia. Prepačte, vraví pani predsedajúca, e, anglické tlmočenie neprechádza. Prepačte, že som vás prerušila. Môžete začať znova, aby sme sa ubezpečili, že bude teda anglické tlmočenie? Dobre, začnem znova. Drahé dámy páni, ten, kto včera mal možnosť sledovať diskusiu e, v dolnej snemovni britského parlamentu a keď videl, ako je rozorvaná, rozrobená tá britská politika, ten mohol ostať len v šoku. Šokovaný preto, že je to e, jasná situácia, ktorá hovorí o tom, e, že takéto je väčšinový názor britského obyvateľstva a takýmto spôsobom chcú opustiť Európsku úniu. A je úplne jedno, či to vníma človek ako pozitívne alebo nepozitívne či to ja vnímam takto ako dobre alebo zlé. Je to otázka rešpektu demokracie a rozhodnutia väčšiny. Väčšina obyvať, väčšiny obyvateľstva, ktorí si stanovili jasné smerovanie. A môžem na, na vás iba apelovať. Prestaňme s týmito hlúpostiami, aby sme takýto zádnymi vrátkami vpašovali sem druhé referendum. A ako sa tá bude hra odvíjať ďalej, uvidíme eh, v nasledujúcich mesiacoch. Ak zase sa zmení názor, budeme mať tretie referendum v nadchádzajúcich mesiacoch? No nie. Eh, pokiaľ chceme reformovať Európskej únie, musíme dodržiavať pravidlá hry. Ďakujem. Pán Sinadinos, jednu minútu. Ďakujem veľmi pekne. Vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie nielen procedurálna záležitosť. Akákoľvek federalizácia bude odmietnutá v nasledujúcich európskych voľbách. A samozrejme, potom sa budú zvyšovať na sila iba tie heterogénne sily, ktoré budú uberať z národných kompetencií. Snažíme sa teraz zastrašiť iných členov a iné členské štáty. Tí, ktoré chcú mať e, slobodnú spoluprácu a dobrovoľnú spoluprácu medzi členskými štátmi, boli odmietnutí. Ale dnes musíme rešpektovať národnú suverenitu jednotlivých členských e, štátov. Na základe širokej koalície a patriotických síl v rámci Európskej únie, tá by mala byť založená na národných štátoch a nie na hospodárskych záujmoch. Ďakujem. Pane Del Castillo, dve minúty. Eh, Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca, vážená rada, komisia Michel Barnier, ktorý doteraz odvádzal naozaj vynikajúcu prácu, pokiaľ ide o to, čo sa podarilo dosiahnuť eh, v pondelok večer s premiérkou Mejovou, tak tam bola veľká príležitosť. Ehm, boli tam dané garancie. Hovorilo sa o tom, že, že e, Spojené kráľovstvo bude mať problém, ak sa nepodarí vyriešiť otázka colnej únie. Ale e, v Británii sú ľudia, ktorí nie sú real, realistickí, ktorí nemajú zodpovednosť a väčšina e, poslancov Británii, ktorí permanentne blokujú nejaké riešenie, sa jednoducho nesprávajú ako zodpovední politici. A e, Británia e, hlasovala proti dohode. Zajtra sa bude hlasovať o odložení platnosti článku 52 a dôležité je, aby sme apelovali na Britániu, aby si schválila nejaké rozhodnutie. Chce dohodu, nechce dohodu, chce vystúpiť, nechce dohodiť. To je e, neistota, ktorá nepomáha a e, my máme pred sebou voľby a na to musíme pamätať tiež. E, v prvom rade si treba uvedomiť, že vystúpenie Británie bude znamenať aj ekonomické zmeny a je to úloha obrovská, neuveriteľná úloha a ja nechápem, ako sa tu niekto môže usmievať, keď sa hovorí o Brexite. My ovplyvňujeme každodenný život ľudí v maličkostiach, ktoré sú však veľmi dôležité, ľudí na jednej a druhej strane e, Lamanšu a e, tu hovorím o cenách produktov, možnosti cestovaní, e, cestovania, možnosti ošetrenia v zdravotníckých systémoch rôznych členských štátov. A ten zlom, ktorý to bude znamenať, je naozaj nepredvídateľný, ale asi najviac to pocítia ľudia v, vo Veľkej Británii. Dnes Ehm, je ešte dôležitejšie než kedykoľvek predtým v Európskej únii riešiť globálne výzvy, ktoré máme pred sebou a pokiaľ nebudeme konať spoločne, tak je tu riziko, že eh, budeme nerelevantní. Dobre, teraz vám oznámim nejaké zlé správy, ktoré sa na mňa budú hnevať. Avšak budeme musieť vynechať e, spontánnu časť rozpravu, pretože naozaj prekracujeme náš rečnícky čas. Ospravedlňujem sa. A teraz pani Fan Bremt na jednu a pol minútu. Ehm, Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. My máme... My žijeme týždeň, ktorý je týždňom nádeje aj bez nádeje. Nádeje, že e, sa dokážeme zjednotiť a potom je tu tá beznádej toho včerajšieho rokovania a otázka vyvstáva, čo teraz s tým. A mnohí kolegovia, kolegyňa, kolegovia v mojej frakcii e, hovoria, že treba nechať prehovoriť ľudí, lebo zjavne britský parlament nevie, ako s touto vecou naložiť, nedokáže ponúknuť rozhodnutie a výjsť z tejto slabej uličky. Ale e, tá nádej tento týždeň je v tom, že 60 ľudí navštívilo túto snemovňu, tento parlament e, a títo ľudia sa snažili príjme tento parlament, aby klimatické zmeny posunú vyššie na tom rebríčku priorít. A e, my si musíme uvedomiť, že máme nielen príliš e, málo ambiciozne ciele do roku 2030, mali by sme ich zvýšiť. Ak chceme e, dostať svojmu prísľubu z Paríža, tak musíme znížiť emisie o 55 do roku 2025 je dôležité, aby sme tie klimatické zákony schvalovali na európskej úrovni, pretože tú Parísku dohodu treba premietnúť do legislatívy tak, aby e, zavezovala všetky členské štáty, aby všetky členské štáty prispeli k tomuto pokroku, aby neboli nejakí, ktorí sa na tom len zvezú. A mladí ľudia od nás žiadajú práve toto. A v tom je tá nádej, pani predsedajúca, e, ktorú ja som si zobrala z udalostí tohto týždňa. Mr. Sulik, one minute

Zmena klímy bude opäť dôležitou témou na zasadnutí Európskej rady 21. a 22. marca. Čiže musíme sa e, pripravovať na záchranu e, planety tým, že znížime e, emisie skleníkových plynov, budeme teda podporovať E, aj e, voľný obchod, čo na druhej strane ale e, zvýši zase takéto emisie. Európska únia ale vlastne škodí takýmito opatreniami svojim podnikom. Krajiny mimo EÚ nemajú rovnaké environmentálne, ani sanitárne, ani sociálne normy a všetko Eh, to eh, povedie iba k superkargo eh, doprave. Takže strácame naozaj na všetkých platformách. Treba sa opäť zamyslieť nad všetkými našimi hospodárskymi modelmi, chrániť pred delokalizáciou, používať recyklované produkty, to je jediný spôsob, ako môžeme zladiť naše ekologické požiadavky a naše ekonomické záujmy. Uh, pani Hübner, ďakujem veľmi pekne. Pani predsedajúca, odmietnutie zmluve o odchode prináša niekoľko dôležitých e, vecí. To znamená, že odchod podľa nejakých pravidiel o dva týždne sa nebude uskutočňovať. A samozrejme ochrana podnikov a ľudí e, pri odchode, predovšetkým v Severnom Írsku a Írsku a dodržiavanie dohody z Veľkého piatku bude ohrozené práve 29. marcom. Vystavujeme sa veľkým rizikám a to je veľmi zlé. Ak e, bude výsledkom hlasovania požiadanie o predlženia, samozrejme technické, krátke technické predlženie e, predpokladá, že bude tu nejaké zmysluplné hlasovanie. Samozrejme, e, tento problém sa potom ešte prenesie do kontextu európskych e, voľby. Ale za taký krátky čas, aj keď predložený, nebude možné e, prerokovať nový vzťah. Takže budeme tým iba predlžovať e, čas neistoty. Európska únia už sa viackrát vyjadrila, že treba odstúpiť na základe nejaká, nejakej vyrokovanej dohody. Toto je predpoklad na vytvorenia dôvery, ktoré je nevyhnutné pre rokovania v tomto ambicioznom vzťahu a musíme to dnes znovu zopakovať. Ďakujem veľmi pekne, pani Fajon. 1,5 min, 1,5 minúty. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička Hlavy štátov bude nepochybne hovoriť e, o ekonomickej situácii. Ale teraz musíme hovoriť aj o e, podmienkach e, životného prostredia a kde miznú pracovné miesta. No a vzhľadom na to, hlasovanie. Môžeme ešte sa len nadiať, že nedojde k Brexitu bez dohody. Samozrejme musíme aj my prijať našu časť zodpovednosti, e, pretože sa blížia veľmi rýchlým krokom európske voľby. A musíme si pripomenúť, čo sa stalo e, aj s témou migrácie. My sme e, prijali normy, práve kvôli tomu, aby sme mohli migráciu riadiť oveľa efektívnejším spôsobom na hraniciach. Avšak zodpovední politici musia um, byť pripravení na túto situáciu, eh, pretože niektorí poslanci eh, blokujú, rovnako ako aj členské štáty, ehm, blokujú dohody o migrácii. Avšak v skutočnosti už vieme, že už 5 rokov e, práve k téme migrácií existujú veľké obavy medzi Európanmi a preto musíme sa snažiť vytvoriť rovnejšiu, spravodlivejšiu Európu, ktorá by bola bez xenofóbie. Európa, ktorá je proti migrácie, však takouto Európou nie je. Ďakujem veľmi pekne, pani Tomašič. Brexit eh, sa zmenil na úplný chaos, pretože ani jedna strana nejednala v dobrej viere. Ani jedna strana nechcela výzvu strety ľuďom, ktorí hlasovali za to, čo hlasovali. Eh, je to snaha vyslať posolstvo všetkým nám ostatným, že prosperita bez EÚ neexistuje. Priania Londýna boli formulované práve tými politikmi, ktorí chceli eh, zotrvať v Európskej únii a robili všetko preto, aby to tak aj eh, ostalo. Preto je taká komplikovaná situácia v Európskej únii. A vo zvyšku Európy sa situácia ešte zhoršila. A pravdepodobne eh, budeme vidieť teraz súťaž v hľadaní vynika. Avšak musíme si priznať, že obe strany sú zodpovedné. Nemá zmysel samozrejme eh, plakať na to rozliatým mliekom a musíme sa sústrediť na budúcnosť, na budúcnosť, na ktorej budeme spolupracovať eh, v obchode bez bariér, ktoré bude na prospech obi dvoch strán. Ďakujem veľmi pekne. Iba jedna krátka pripomienka. Zlá dohoda nebola vyrokovaná iba pánom Barnierom eh, v meste E, v mene komisie. Avšak e, táto dohoda bola vykona, vy, vyrokovaná aj premiérkou Spojeného kráľovstva. Toto nie je žiadna dohoda, toto je politická kríza, ktorá sa odvíja v Londýne a ktorá bola ešte podporovaná ktorá, ľuďmi, ktorí sa tu e, vyslovili a potom samozrejme odišli a zmizli. Ale hovoríme ešte o ďalšej záležitosti na samite. Je veľmi dôležité zamerať sa na hospodárstve. E, po dobrých časoch nastanú a nie až tak dobré e, e, časy. Môže to byť spustené Brexitom, obchodnou vojnou alebo inými záležitosťami. Aj na členských štátoch, aby sa rozhodli, do akej miery je naše hospodárstvo odolné a robustné ako sa vysporiadať so spomalením e, ekonomiky a ďalšími dopadmi. Ďalšou dôležitou vecou je Čína. Myslím si, že naši zástupcovia by mali byť asertívnejší, mali by eh, jasnejšie hájiť a formulovať naše záujmy. Iba včera sme hovorili o kybernetickej bezpečnosti. My by sme vedeli, čo čínske zákony o národnej bezpečnosti znamenajú a čo eh, znamená dodržiavanie záväzkov v oblasti klimatických eh, zmien, ale aj ľudských práv. A myslím si, že na toto by sme si mali dávať pozor. Ďakujem. Ďakujem, pán Weidenholzer. 1,5 minúty. Je tragické, čo sa momentálne deje v Spojenom kráľovstve. Je to krajina, ktorá oprávnene s hrdosťou sa môže ohliadnúť za svojou minulosťou a momentálne uh, sama seba ničí a vystavuje sa posmechu. Bez politického riadenia e, nabehne Británia na Viesčinu. Je to emocionálny moment pre nás všetkých, ktorí e, sme z toho neveriacky na to pozeráme so smutkom a sme nahnevaní. V tomto historickom momente nesmieme urobiť žiadnu ďalšiu chybu naše konanie by sa viac malo orientovať podľa jednej vlastnosti, ktorú právom Britom pripisujú. Je to pragmatizmus. Preto musíme našim britským priateľom dať ešte poslednú šancu. Všetko ostatné by bolo iba e, ignorantné a mm, nárokovanie si pravdy. Potrebujeme Ehm, bolo by isté jediným najlepším riešením, keby Británia ostala, ale na to je potrebné ďalšie referénu, ktoré musí mať záväzný charakter. V prvom rade ale musíme urobiť všetko preto, aby sme konečne ehm, získali jasnosť pre 3 milióny občanov EU, ktorí žijú v Británii a 1,5 milióna Britov, ktorí žijú na kontinente. Stále ešte sú mnohé veci nejasné, príliš málo sa udialo a títo ľudia si zaslúžia o mnoho viac rešpektu svoje životné rozhodnutia prijali na základe úplne inej situácie a nesmú sa stať akousi loptičkou. Thank you, Mr. Marias. One minute. Ďakujem. Pán Marias na jednu minútu. Dramatický vývoj Brexitu sú vážnym, je vážnym šokom pre európsky kontinent. Brexit vyslal silný signál ľudia v Európe hľadajú inú cestu pre Európu, pre eh, vlasti a národy, rešpektujúc národné tradície a ľudí, demokratickú a decentralizovanú Európu, Európu solidarity a nie nejakého tvrdého jadra, sociálnu Európu, nie Európu pre banky, Európy, eh, európske národy už nezvládajú ďalšie úsporné opatrenia a násilné rozpočtové prispôsobenia, ktoré vnúčajú Euroskupina a Centrálna banka a čo skoro v nadchádzajúcich európskych voľbách vyslú silný odkaz, pretože existuje iný spôsob pre Európu, aby sa vrátila národná zvrchovanosť národným štátom, aby sa odmietla úroveň miest porovnateľná s Čínou. Ďakujem pani Gerling na 1,5 minúty. Ďakujem pekne pani predsedajúca. Včera večer sme opäť videli prejav neschopnosti britského parlamentu dosiahnuť konsenzus. E, znížená väčšina, ale aj tak štvrtá najhoršia porážka britskej vlády v histórii. Teresa May včera večer dala tri alternatívy. Poprvé odvolať článok 50, čo by vôbec asi bolo prvýkrát, že verejne povedala tieto slova. Po druhé hovorila o teda konaní druhého referenda, to isté a nepodceňujte význam toho, že povedala tieto slova. A po tretie, e, vyrokovať novú dohodu. Myslím si, že e, to, čo konečne sa dostalo e, teda cez Westminster, je, že tá tretia alternatíva nie je možná v nejakom zmysluplnom časovom rámci. Čiže buď no deal alebo no Brexit tam teraz ostáva. A je veľmi pravdepodobné, že dnes večer britský parlament zavrhne no deal ale nezavrhne no Brexit. E, čiže e, máme našu len obmedzenú úlohu, musíme veľmi obozretne sa vyjadrovať, vysielať signály. Takže chcem kolegov ubezpečiť, že v Spojenom kráľovstve je veľmi silná vôľa, aby sa konalo druhé hlasovanie. Kampaň People's Vote je najväčšia proeurópske, najväčšie proeurópske hnutie z teda základnej demokracie. Je tam veľká väčšina za druhé referendum a Určite to nebude jednoduché, ale nepočúvajte tie hlasy, ktoré ste tu počuli od Britov. 7 z 9 dnes e, vystupujúcich predstavujú iba 1,5 kresiel v e, dolnej snemovni. Oni tu iba e, vysielajú ten svoj zvyklý nonsens. Oni nie sú vlastenci, oni sú tí, ktorí sa zastávajú za no deal Brexit a to je niečo, čo spôsobí Británii a Európskej únii bezprecedentnú škodu. Nie sú vlastenci. Nikto, kto sa nazýva vlastencom, by sa nezastával za takúto e, nezastával takéto škody. Nikto kto uh, uh, si uh, dáva titul unionist, by sa uh, nezastával tvrdého Brexitu alebo no deal Brexitu. Nemajú väčšinu. Um, Všetci sú teraz v bare za nejakým pohárom piva a vôbec im ani nenapadne, aby tu vôbec ostali a počúvali. Takže nie, to nie sú ľudia dneška, sú to hlasy včerajška. My sme hlasy dneška a mladí ľudia podporujú túto pozíciu. Takže kolegovia, Pán Corbett, dve minúty. Po prvom odmietnutí e, tej dohody v januári v domovnej snemovni sa Teresa May snažila vyrokovať len jeden bod na novo a to bola tá írska poistka, aby teda uspokojila pravicové krídlo vo svojej strane, ale pre väčšinu v dolnej snemovni to nebol hlavný problém s jej dohodou e, v jej dohode. Boli tam aj iné problémy, ona sa vôbec nepokúsila riešiť aj tieto veci. Iba sa pokúsila Eh, uspokojiť teda to pravicové krídlo svojej strany a nepodarilo sa jej to. Takže kde sa ocitáme? Väčšina v dolnej snemovni nechce opustiť bez dohody, ale jedinú dohodu, ktorú máme, tu zamietli. Takže čo s tým? Logicky treba povedať, že sú tu len dve možnosti. Buď sa vyrokuje alternatívna dohoda, alebo eh, sa teda zamyslíme opäť nad tým Brexitom. A Vzhľadom na čas e, sa zdajú byť šance na prerokovanie e, mizivé. E, nová úvaha nad, Brexitom, nad Brexitom vyžaduje nové referendum. A ako sme počuli od pani Gerling, verejná mienka je väčšinovo za to nové referendum a prieskumy verejnej mienky ukazujú, že keby bolo ďalšie referendum, tak by britská, britskí, obyvateľia, <laughs> britskí obyvateľia hlasovali za zotrvanie v Únii. Takže nemôžno presadzovať Brexit na základe toho, že je to vôľa ľudu, pretože to už možno vôbec nie je vôľa ľudu. Takže stojí podľa mňa to aspoň za preverenie. Ďakujem. Thank you. Ďakujem pekne. Pán Karas, 1,5 minúty. Pani predsedajúca, dámy a páni, e, myslím si, že je nám všetkým jasné, že ak nedôjde k zmene postoja v Spojenom kráľovstve, tak 29. marca nastane chaotický, tvrdý Brexit. A musíme jasne povedať aj to, že e, ak nie sme, ak niekto nie je ochotný e, rokovať aj naprieč stranickými hranicami, nedokáže riešiť modelné problémy, ekologické, sociálne, technologické, demokratické výzvy zvládneme iba spoločne v Európe, naprieč politickými stranami, v zjednotenej Európe vo svete. O to ide v európskych voľbách. O to ide v zostavení ďalšej komisie. A túto, táto realita je vo veľkom e, rozpore e, k politickému zlyhaniu zodpovedných politikov v Spojenom kráľovstve, ale aj v iných politických stranách a krajinách v Európskej únii. Pozrime sa na Eh, vraždy novinárov na Malte, na Slovensku, eh, konanie proti Maďarsku, Polsku, náraz populistov, nacionalistov v Maďarsku, Taliansku, Česku, Rumunsku. Európska myšlienka sa je ohrozená zvnútra. Ohrozenie zvnútra musí e, byť odmietnuté pri voľbách do Európskeho parlamentu. Nejaké e, priraďovanie viny, klamstva, nacionalizmus, antisemitizmus nevyriešia problémy v Európe. Ani Brexit. E, vyriešime to iba novou formou základného konsenzu spoločne. Mr. Kelly. Pán Kelly, jedna pol minúty. Grúton, Uh, po zamietnutí dohody o vystúpení v dolnej komore uh, britského parlamentu v Írsku panuje isté znepokojenie, osobitne medzi farmármi a v sektore potravinárstva, pretože uh, títo ľudia vedia, že návrat k pravidlám VTO a tvrdý, tvrdé vystúpenie ich pritlačia k gustene. A všetci vieme, že ak dojde k tvrdému Brexitu, tak mierový proces, ktorý 20 rokov bol bezpečný, je teraz znova ohrozený a dnes sa bude v dolnej snemni britského parlamentu hlasovať o e, posunutí tohto no dealu. A ja si myslím, že by sme mali okamžite ponúknuť e, predlženie bez podmienok. Mali by sme to ponúknuť, pretože ak to urobíme, tak e, na len 3 mesiace, tak nejakým spôsobom to neohrozí naše voľby. A ako povedala kolegyňa Jill tak tento, toto, tento odklad náj, pomôže Británii nájsť inú cestu a možno tá cesta bude zotrvanie. Ja sa pýtam, či by to e, nebolo hodné toho odloženia e, či by akékoľvek odloženie nebolo dobré, ak chceme toto dosiahnuť. Takže ja apelujem na Európsku komisiu, aby konala v dobrej, mier, dobrej viere a povedala, áno, pomôžeme vám, Pomôžeme vám tým, že, ma, že vám dáme čas a priestor na to, aby ste si usporiadali veci a e, vyhli sa tvrdému Brexitu, tomu núdzovému pristáťu. Dáme vám na to priestor. Ďakujem. Ja ďakujem vám. Teraz e, pani Šujca na 1,5 minúty. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Je, myslím, zrejme, že diskusie o príprave na Európsku radu sa premenili na diskusie o Brexite. My tu nehovoríme o parížskej dohode, o zelených technológiách, nehovoríme o európskych e, podnikoch, priemysle, ekonomike, nezamestnanosti, dezinformáciách, ktoré prichádzajú zo všetkých strán. Na nešťastie táto rozprava sa obmedzila len na Brexit. Brexit je pochopiteľne jednou z najdôležitejších tém a ja by som bola rada, keby Westminster venoval viac pozornosti Európskemu parlamentu a tomu, čo sa snažíme povedať. My od, nich očakávame, my od neho očakávame zodpovednosť a moje osobné, eh, môj osobný názor je taký, že by mohlo byť druhé referendum, ktoré, na ktoré podľa mňa je priestor, v ktorom by občania sa rozhodli, či nechcú predsa len zotrvať v Európskej únii. Pretože ja si myslím, že pre Britániu miesto v Európskej únii existuje a je mi veľmi ľúto, že populisti v referende získali navrh. Myslím si, že je to vec, ktorú ešte stále možno zvrátiť a myslím si, že E, britskí politici budú dostatočne zodpovední, aby si uvedomili, aká je situácia a neohrozia budúcnosť e, mladých ľudí, ktorí jednoducho chcú byť súčasťou Európskej únie aj v budúcnosti. Ja ďakujem vám, tým uzatvárame náš zoznam rečníkov. Teraz dostane slovo pán podpredseda komisie Timmermans. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsedajúca. Potom, čo som si veľmi pozorne vypočul, E, slova poslankyň a poslancov tohto parlamentu som prišiel k záveru, že v tomto parlamente existuje pomerne široká podpora toho, ako komisia rokovala v mene svojich členských štátov Európskej únie aj tohto parlamentu a ako sa snažila presadzovať snahu dosiahnuť dohodu s Veľkou Britániou o takom vystúpení, ktoré by spôsobilo čo najmenšie škody na oboch stranách. Toto bolo úmyslom komisie od samotného začiatku a takýmto spôsobom išiel Barnie od samého začiatku rokovania vedie. A my sa cítime e, podporení e, týmito vašimi slovami a máme pocit, že tento náš prístup mal zmysel. No a potom, čo som si vypočul pána Faráža, jeho kolegov a potom, čo som videl tú nadutosť, za tu stojí a e, ako sa sám chváli za to, čo dosiahol, e, tak niekedy uvažujem, či niekedy bol v Sunderlande a hovoril s, e, so zamestnancami továrne Nissanu a povedal im, môže vás to stať vašu prácu, ale mne sa splní ten môj sen tzv. samostatnosti, ale vás to bude stať e, zamestnanie. E, prepačte, ten môj sen je dôležitejší. Toto urobil